obdržala tri pozmeňujúce návrhy a tým pádom rozprávu končíme a v štvrtok sa bude o tomto hlasovať. Takže zajtra 20. októbra začíname uh, ďal, pokračujeme v našom zasadnutí o 9. hodine, od 9. do 13. hodine a Samozrejme, program je na internete, potom pokračujeme od 15. hodiny do 21. hodiny.